o jeden krok, ale o širšiu, e, e, e, širšie hnutie, ktoré cieľom je celá Európska únie. Ďakujem za podporu. Ďakujem pekne, pán Pok. Blahoželám vám. Takže ešte písomný návrh 0075 lomeno 2009 predkladajú Quadras, Hughes, Ojuland, Södegaard a Stevenson o tábore Ašraf, tak to isté ako v predchádzajúcom prípade a tá opäť v súlade s článkom 123 to bude predložené e, zaslané adresátom, pardon, pán Stevenson, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mohol by som tiež poďakovať všetkým poslancom, ktorí podpísali túto písomnú, písomné vyhlásenie 75 o tábore Ašraf. Vysiela silný signál irackým úradom, aby neľudské obliehanie, ktoré naštartovali proti tisícom nevinných ľudí v tábore Ašraf v nedávnych mesiacoch ukončili. Som veľmi rád, že vyše polovicu poslancov tejto snemovne podpísala predmetnú na vyhlásenie. Bolo to iba pred mesiacom, kedy sme začali. Bolo to veľmi rýchle víťazstvo. Skutočne veľmi ďakujem. Ďakujem pekne, pán Stevenson. Takže prejdeme k hlasovaniu návrh rozpočtu 2011. Druhý návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Návrh